dôvere o Európskej komisii v, stredu 18. maja som vás informoval o tom, že viacero poslancov stiahlo svoj podpis a pod e, touto žiadosťou. Túto informáciu nájdete aj na informačnej stránke e, plenárneho zasadnutia. No a keďže e, táto žiadosť nemá podporu desatiny poslancov Európskeho parlamentu, je tým bezpredmetná, bezpredmetná toto, tento postup, toto konanie bolo ukončené pán Schaffhauser k tomuto bodu. No a k tejto téme, no, no predané táto žiadosť, takže sme boli uh, regulárnom aktu, no a v, v momente uh, stiahli potom poslanci. Avšak nachádzame sa uh, v prístore súdneho váku a ja viem, že súdna príslu, prí, právomoc tejto uh, tejto veci. Formalizmus bol zachovaný a skutočne bolo to stiahnuté a ukončené. No a e, nachádzame sa v právnom váku a prečo stiahujete vy e, túto žiadosť. Ja myslím, že je škoda, e, že sa to neuskutoční, že uznesenie, uznesenie nebude prijaté a je mi ľúto, že parlament nemá tejto veci dostatočnú moc a právo moc Áno, my sme konali v súlade so všetkými postupmi. Kto podpíše nejakú žiadosť, môže stiahnuť svoj podpis a keď podpis je stiahnutý, tak žiadosť je bezpredmetná, ak okamžite nepodpíše túto žiadosť. A keďže žiadne náhradné podpisy eh, neboli eh, pridané, nebolo dosiahnuté, nebol dosiahnutý minimálny počet poslancov a podpisov a tým je tento, táto žiadosť bezpredmetná a o tomto sme vás okamžite informovali, tak aby sme eh, zaistili, aby bolo možné nahradiť a podpis niekoho. Túto informáciu dostali všetci poslanci na svojom zasadnutí 20.